Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen von... Dobrý deň, budeme pokračovať v našej včerajšej schôdzi. Bod 9, absolutórium. Prosím, vložte svoje hlasovacie karty. Máme viacero bodov, po ktorých budeme hlasovať. Spravodajca tu ešte nie je, ale čakali sme predsa len 10 minút Takže už stačilo toho čakania a preto a tuším, že prichádza. The question is, that's a, no. Is the rapporteur, the rapporteur mm, Chcel by sa spravodajca pán Čarnecký ujať slova. Chcete? Čiže absolutórium, všeobecný rozpočet EÚ, Rada a Európska rada. Ďakujem, že všetko je jasné. Ďakujem pekne. Všetko je v poriadku s touto, s touto správou. Ďakujem. Prima, das by sa auch nicht gehört, aber... Dobre, nepočula som to síce, ale asi je to v poriadku. <clears throat> Takže hlasujeme. Takže uznesenie 18.1, kto je za, kto je proti, zadržiava hlasovania, zamietnuté. Prvý pozmenujúci a doplňujúci návrh, odsek 18. Panuje tu istý zmetok. Yes. Hlasujeme iba o tomto jednom návrhu. Takže teraz celé uznesenie, to je za, kto je proti. Pardon, eh, mali by sme hlasovať elektronicky, takže elektronicky menovite Die, genau. Genau. Okay, dann ja gut. Okay. Ja. Die Abstimmung ist beendet. Hlasovanie končím. 26 za, 2 proti. Je to schválené, toto absolutórium. Tak toto pôjde aj do pléna. Teraz ďalšia správa. Čarnecký the decision we vote on the resolution each time for the But we voted on the decision. And yes, but now we have to vote on the motion for resolution. But we did vote on the resolution. We, we ja. No. voted ah ja, genau. Wir müssen nochmal die, die, Res die Resolution. Čiže nielen o rozhodnutí, ale aj o uznesení máme hlasovať. Prosím, hlasujte. Mm, u EPP o jedného naviac. Teraz hlasovanie končím. 27 za, 1 proti. Uznesenie je schválené. To bola teda rada. Nie je to vôbec jasné. Nič tu ne, nestojí napísané. Je tu iba jedno hlasovanie uvedené, možno, že to je trošku málo, neviem. Možno, že by to sekretariat mohol spraviť lepšie na budúce. To naozaj <clears throat> metúce. Teraz Európsky inovačný a technologický inštitút. Opäť spravodajca Čarnecký. Chcel by sa vyjadriť? Madam Chair, uh, we had a discussion. Pani predsedajúca, my sme hovorili na výbore, myslím, že všetko je jasné. Gut, dann kommen wir zum... V poriadku, takže teraz prvý pozmeňujúce, doplňujúce návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava schválené. Druhý návrh odpadá, Teraz hlasujeme o absolutóriu ako takom. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovanie končím v tejto chvíli. 22 za, 6 proti. Je to schválené. Teraz Trojka sa ťahuje. Takže teraz o kontách elektronicky hlasujte, prosím. U EPP o jedno naviac. Hlasovanie končím. 22 za, 6 proti. Ďakujem. Teraz návrh uznesenia. Návrh 4 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 5 za. Proti. Kto sa zdržiava? 6 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 7 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 8 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 9 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 10 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Teraz hlasujeme o celom uznesení elektronicky, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. 25 za, 4 proti, schválené. Blahoželám spravodajcovi si rád, že to má za sebou. Teraz e, Artemis, vstavané počítačové systémy, spravodajca Čarnecký, opäť sa pýtam, či chce slovo. Zdá sa, že nie. Teraz e, hlasujeme o samotnom absolutórium. Jeden pozmeňujúci, doplňujúci návrh. Kto je za? Návrh 1. Kto je proti? sa zdržiava väčšina, čiže zamietnuté. Teraz e, celé rozhodnutie, kto je za elektronicky, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. Týmto sme schválili toto absolutórium. Teraz uznesenie, návrh 2. To je proti, sa zdržieva schválené. Teraz o celom uznesení. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. USAD o jedného naviac. Teraz hlasovanie končím. 24 za 5 proti, schválené. Zavretie účtov, kto je teda elektronicky, hlasujte prosím. Hlasovanie končím. 23 za 6 proti. Takže toľko k Artemis. Teraz Eniak, opäť spravodajca Čarnecky. Chcel by sa vyjadriť? Zdá sa, že nie. Je tu jeden návrh. Jednotka, kto je za, kto je proti. Väčšina zamietnuté. Teraz o celom absolutóriu prosím elektronicky. Teraz hlasovanie končím. Schválené. Teraz e, uzavretie účtov. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. Teraz o uznesení. Je tu jeden pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválené. Teraz o celom uznesení, prosím, elektronicky hlasujte. Hlasovanie končím. 25 za, 4 a proti, schválené. Teraz hlasujeme stanovisko, spravodajca čarnecky, úloha EU v OSN, ako lepšie dosahovať ciele zahraničnej politiky EÚ. V súčasnom kontexte je to dôležité stanovisko. Spravodajca, chcete slovo? Ako obvykle nie. Áno, šetríte eh, tlmočenie. Takže prvý návrh sa stiahuje, návrh 2 za, proti, kto sa zdržiava schválené, návrh 3 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 4 až 13 môžeme vám blok. Čiže štvorka za, proti, to sa zdržiava schválené. 5 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 6 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 7 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. <clears throat> Takže sedmičku si e, overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené.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 proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, proti, kto sa zdržiava. To si radšej overíme, čiže druhá časť návrhu 14 elektronicky končím elektronické hlasovanie. Schválené. 15 za. Proti, to sa zdržiava schválené. Teraz celé stanovisko, prosím elektronicky hlasujte. <clears throat> Hlasovanie končím. 26 za, 2 proti. Blahoželáme. Takže teraz stanovisko, rozpočet 2016. Ja som mm, autorkou, nechcem sa vyjadriť. Návrh 1 za. Proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 2 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 3 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 4 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 5 <clears throat> za, proti, kto sa zdržiava schválené, 6 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 7 dve časti. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava schválené, druhá časť za, Proti? Kto sa zdržiava? Druhú časť by som si chcela overiť, aj keď si myslím, že to bolo schválené. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. 8 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 9. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Dru... Druhá časť za. Proti kto sa zdržiava, schválené. Návrh 10 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 11 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 12, dve časti, prvá časť za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Teraz e, hlasujeme o celom stanovisku za, teda, pardon, elektronicky, elektronicky. Hlasovanie končím. Schválené 26 za, 1 proti. Blahoželám asi sama sebe. E, ďakujem. Týmto sme ukončili e, hlasovanie. A teraz sme na bode 15. tí, ktorí chcú opustiť zasadačku, prosím, urobte to čo najtichšie. Ďakujem. wir machen weiter. Budeme teda pokračovať. Teda sme pred a po absolutórium. Môžete opustiť miestnosť, ak chcete ďalej diskutovať. Takže teraz bod 15 nášho programu absolutórium spoločných podnikov Srdečne vás vítam riaditeľov spoločných podnikov IMI, ITER, FCH. Pán Contreras a pán Žáňo, medzi inými. Dúfam, že som na nikoho nezabudla Teší nás vaša prítomnosť. Takže obvyklá otázka, kto začne. Pán Milian za imi, pretože to nás trošku znepokojuje. Ďakujem pekne, vážený prítomný. Som rád, že sa môžem s vami stretnúť a poskytnúť aktuálne informácie po absolutóriu za rok 2013 a pred absolutórium ehm, za rok 2014. Volám sa Pierre Melia, som výkonný riaditeľ IMI. Piatý deň som na tomto poste, som nový. Genom Kanada, predtým som tam e, pracoval v Kanade výskum vo veľkom v oblasti genetiky, e, Pôsobili sme aj v Kanade, aj v Írsku. Ja som Ír, spravovali sme verejné prostriedky. Ja som veľmi rád, že som sa mohol z Kanady vrátiť do Európy. IMI je PPP, mm, čiže prostredstvom komisie a e, spolu s európskym farmaceutickým priemyslom ide o to poskytovať pacientom inovácie čo najrychlejšie a naj, nákladovo efektívnejšie. Imi e, sa to naozaj darí, pretože máme dobré výsledky v tých oblastiach, ktoré sú dôležité. Antimikrobiálna e, rezistencia, e, diabetes, rakovina, Alzheimer a tak ďalej. Máme inovatívny finančný model. Európske prostriedky idú verejným partnerom, napríklad univerzitám Nemec, nemocniciam, organizáciám pacientov, malým a stredným podnikom a tak ďalej. A taktiež priemyselným eh, partnerom, ktorí, a to chcem zdôrazniť, nedostávajú priamo európske eh, prostriedky, poskytujú buď eh, hotovosť, vzorky alebo personál. Je to v rámci konzorcií, ktoré sú vybrané a financované a je to veľmi prísny výber Chcem vzdať hold e, práci tak tohto výboru, ako aj Európskeho dvora auditorov, pretože sa tým zlepšilo e, hospodárenie hospodáranie v rámci IMI. E, v mojich úplne prvých dňoch som si naozaj mohol overiť, že pracovníci berú vážne odporúčania tohto parlamentného výboru a bol dosiahnutý pokrok. Podrobnosti sú v podkladoch, ktoré sme v minulých dňoch poslali tomuto výboru. Je tam aj e, výročná správa za činnosti v roku 2014. E, ide o ex post audity e, príjemcov imi prostriedkov, chybovosť pri, pri, pri príjemcoch, potom príspevky v hotovosti a taktiež správa e, imi Takže pokiaľ ide o eh, ex post v audity, eh, príjemcov prostriedkov z tu robíme veľký pokrok, aj keď eh, si uvedomujeme, že musíme zabezpečiť rovnováhu medzi príslušnými kontrolami, pritom nechceme za, zaťažovať príjemcov a aby sme boli stále atraktívni pre malé stredné podniky a skupiny pacientov, čo je veľmi dôležité pre každé takéto konzorcium. Chcel by som ešte pripomenúť, že firmy FR e nedostávajú ani korunu z financovania EÚ cez tento nástroj. Vynikajúci pokrok v implementácii programu bol pripravený a vyvinutý a očakávame, že budeme mať z neho výsledky do konca roku 2015. Už eh, koncom roku 2014 sme boli úspešní v tom, že sa nám podarilo dokončiť eh, 59 auditov a do konca augusta to bolo 70 auditov, ktoré boli dokončené. Vzhľadom k tomuto, a ja teraz budem hovoriť o chybovosti e, príjemcov, vďaka tomu implementácia e, toho post-audit plánu a plus iné aktivity vlastne spôsobili, že sa znižuje miera chybovosti a teraz má sklesajúci trend a už dokon, v koncom roku 2014 bola pod hranicou 2%, čo je prahová hodnota. Ďalej, v prípade firiem FPR a príspevkov tieto sú predmetom viacerých kontrol, predovšetkým ex post e, preskúmanie, ktoré vykonávali nezávislé firmy. Po druhé sú predmetom auditu Európskej komisiou a ich službou pre vnútorný audit. A bolo by robené 4 revízie v roku 2014, 7 ďalších e, bolo v roku 2015 spustených a teraz už máme veľmi dobrý obraz e, pretože celkovo 88,7 um, už um, máme deklarované príspevky Takže IMI publikuje ešte ďalšie doplňujúce informácie a teda ten zloženie jednotlivých, podľa, podľa jednotlivých e, kategórií z príjemcov a spoločností a je to publikované na IMI webovej stránke a bolo to publikované teraz v septembri 2015. Nemôžem zúrazniť dostatočne, aké dôležité sú tieto príspevky. Um, a uvidíte, alebo všimnite si to z tabuliek, pretože 59% týchto príspevkov sa týkajú ľudí, ktorí sú z priemyslu a pracujú v týchto konzorciách. Bez takejto odbornosti z priemyslu by výsledky aj ciele týchto konzorcií neboli dosiahnuté, takže je to veľmi dôležitý komponent tohto nového verejno-súkromného partnerstva. Ďalej, pokiaľ ide o tam tú oblasť, kde chce zvýšiť úlohu Európskej komisie, tak tam vznikol riadiaci orgán. Ten pozostáva z piatich zástupcov Európskej komisie a piatich zástupcov FPR, ktorí zastupujú farmaceutický priemysel. Pracovný program im je, je sa rozvíja um, v rámci strategickej agendy, ktorá sa vyvíja, v ktorej sa zúčastňujú e, nezávislí výskumníci, skupiny pacientov, priemysel a podobne. Takisto okrem toho bola prijatá v roku 2014 agenda, zdravotnícká agenda, ktorú zdôraznila sa aj správa VHO. A a schválenie vediaceho orgánu vyžaduje si všetky, alebo sú tie schválenie pre všetky veľké rozhodnutia, vrátanie, spustenia programu, prirodelenia rozpočtu, kontrolu účtov a tak ďalej. Takže musíme samozrejme zabezpečiť, aby témy, ktoré sa vybrali, budú zaujímavé pre priemysel a priemysel e, bude bude žiadať o riadiacu radu o schválenie týchto programov. V zábere teda IMI je um, do, úspešná iniciatíva, ktorá um, pomôže zlepšiť uh, úroveň zdravia v Európe aj život pacientov my sme takisto zaviazaní, že máme dobré finančné hospodárenie, pretože nakladáme s prostriedkami daných poplatníkov a pre mňa v mojej práci je toto priorita. Teším sa na spoluprácu s vami v najbližších mesiacoch, že aj zlepšíme ešte viac e, dobré finančné hospodárenie v IMI, pretože to je pre mňa priorita. Ja teraz rád zodpoviem vaše otázky. a ak máte nejaké otázky, tak aj síce som o svojom jobe len krátko, ale budem sa maximálne snažiť vám otázky zodpovedať. Ďakujem pekne. Vlastne myslím si, že ste nám nepovedali nič viac, než už čo vieme. My sme chceli viac niečo vedieť o rozpočte 2014, nejaké tam boli problémy. U IMI už sme sledovali trošku väčšou pozornosťou, e, pretože my sme predovšetkým uh, sa pýtali na tie contribution in kind a čo nás teda zaujímali konkrétne veci. Ja som nepočula nič z tých našich otázok ale nemôžem ja teraz už zasahovať ešte predtým, než sa vyjadrí spravodajca. Spravodajcom je Marian Marinesku, nech sa páči. <coughs> Thank you, Chair. So, uh, maybe it's uh, an excuse because... Uh, uh... Možno, že to je ospravedlnenka či výhovorka. A mohla sa... Takže mám nejaké otázky, možno, že keďže rejiteľ nový ešte nemá všetky odpovede. No pokiaľ ide o ex post audity, aké je percento sum, alebo ktoré sú auditované národnými týmami. Takže koľko z e, verených prostriedkov bolo prekontrolovaných z hľadiska ich použitia. Ja, pokiaľ je o jednotlivé činnosti, ja chcem vedieť, že kto rozhoduje o tom, že ktoré témy sa stanú témou výskumu a na báze toho potom, aký je ten postup rozhodovania, že ktorý je ktorým smerom sa, e, alebo na akú tému sa robí e, tender. Vy ste hovorili aj o tým, aké sú tie príspevky v naturáliách, aké je percento, aby sa zabezpečilo, že firmy a priemysel prispievajú v sumách, ktoré sa požadujú od mandá- na báze mandátu e- EU, to ako vykonávajú vyhodnotenie sociálno-ekonomického prínosu, to nie vždycky nie je jasné, že či to uplatňujú alebo nie. A ak áno, tak ako? Ďalej, keby ste nám niečo tiež povedali o právach duševného vlastníctva a ako sa odrážajú v cene výrobkov, ktoré sú výsledkom tohto výskumu. Pretože tu hovoríme o 50% verejných peňazí. A, a Zvyčajne v tomto sektore v zdravotníctve sú väčšie časti alebo väč, väčšia časť e, sa odráža z toho dušovného vlastníctva aj v cene, ale tuto ide o zverejné peniaze, takže to by sme chceli vedieť, že aká je situácia v tejto otázke. E, predsednička, ďakujem. Teraz pán riaditeľ Menien. Takže ja by som začala prvou otázkou ktorá sa týka toho, že aké je percento toho, čo bolo už zauditované. Celkovo to bolo 607 miliónov 737 e, tisíc eur verejných prostriedkov bolo doteraz e, skontrolovaných auditom. To je tých 70%, o ktorých som hovoril pred, vo svojom vystúpení predtým to sa zrejme len zvýši, pretože my ešte stále spúšťame niektoré audity, otvárame a sta- e, niektoré ešte stále prebiehajú a nie sú dokončené. Pokiaľ ide o voľby tém a ako ten proces prebieha v prípade voľby z výskumných tímov, tie témy sú vyberané riadiacím orgánom IMI, ktorý, ako som povedal, má 5 zástupcov komisie a 5 zástupcov z firmy FPR z farmaceutického priemyslu. A komisia má právo VETA e, o rozhodnutiach tohto výboru. Čiže ten rozhodovací proces je na úrovni tejto vedecej rady. Samozrejme, že je tam množstvo vstupov a potom je tu aj definícia a tieto návrhy prochádzajú rôznych zdrojov, ale je tu ten riadiaci orgán, ktorý rozhoduje. A pokiaľ ide o postupy výberu výborových tímov, tieto prebiehajú podľa pravidiel, ktoré určil zákonodárca a sú tam aj postupy, ktoré kontrolujú či sledujú e, proces výberu. E, deje sa to prostredníctvom vypisovania tendrov, verejných súťaží a posudzujú to potom nezávislí experti podľa príslušnej témy či um, oblasti, ktorá bola zvolená. V prvej fáze zvyčajne firmy um, nie sú zapojené ešte v prvej fáze až keď e, sa prvá fáza skončí, kedy vtedy dojde k voľbe konzorcia podľa toho, aký je dobrý, aké dobre to je, potom sú napojení na e, jednotlivé spolupracujúce subjekty z farmaceutického priemyslu. Ďalšia otázka, e, sociálno-ekonomický dopad to je veľmi dôležitá téma, ktorú bude maximálne seriózne sa jej venovať. My sme v procese voľby nezávislej skupiny, ktorá by mala podniknúť prvú sociálno-ekonomickú štúdiu projektov IMI. Isté, čím viac máte projektov, ktoré sa ukončí, lepšia, tak je to lepšie, ale v zásade ešte len doteraz bol ukončený iba jeden projekt aj so všetkými účtami, pretože ako viete, to trvá 4 roky, kým sa projekt uskutoční a potom ďalší rok, kým sa teda ukončí. Čiže vlastne my len teraz začíname zatvárať projekty a táto štúdia sociálno-ekonomických prínosov, tá sa vykoná v najbližších 6 mesiacoch pokiaľ ide o situáciu v oblasti duševného vlastníctva, tu máme jasnú politiku, ktorej pravidla platia pre všetkých partnerov. A vodiaci princíp za týmito ustanoveniami má cieľ pripraviť veľmi praktické príspevky k zlepšeniu efektívnosti e, vyvíjaných liečiv. Takže ktokoľvek, kto vlastní tieto duševné vlastníctvo, alebo aj bez ohľadu na to, kto ho vlastní, je veľmi dôležité, aby sme umožnili tú, to využívanie toho duševného vlastníctva tak, aby sa naozaj dostal ten produkt do rúk tých pacientov, ktorí ho potrebujú. Takže nechceme nejakým spôsobom klásť prekážky v tomto procese, ale aby niekto si držal pre seba duševné vlastníctvo alebo zdržiaval ho. A politika IMI je v, sa deje týmto smerom, aby by sme čo, podporili čo najviac otvorených inovácií v našich konzorciách. A napokon, ako to funguje v otázke oceňovania produktov, alebo ako sa to odráža, iste sú tam predpisy, ktoré určil zákonodarca a tam nie sú pokryté predpisy, ktoré sa týkajú ceny. Isté cena je pre, pre privilegium členských štátov, takže je veľmi ťažké pre nás, aby sme mohli zohrať priamo nejakú úlohu e, v pochopení toho, ako je možné ovplyvniť e, cenu ešte v, skorej, v skorom štádiu výskumu. No, myslím, že ja som teda pokryl všetky pripomienky a ak by niektoré ešte by ste chceli mať nejaké detaily, tak zodpovedím na túto otázku. Ďakujem pekne. Teraz ďalším na zozname je pán kolega Čarnecký. Sorry, uh... Pardon, v prvom rade chcem vám zablahoželať uh, a teda aj k uh, novému postu a držím vám palce aj vášmu týmu. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi kvalitný materiál, ktorý ste pripravili na toto zasadnutie. Mám dve otázky. Poslali ste nám dokumenty, ktoré naznačujú, že nastal pokrok a aj ste začali vysvetľovať túto záležitosť. Poprosím ale, popíšte detálne pokrok e, v programu e, ex post a po druhé Popíšte súčasnú situáciu aj z hľadiska záväzkov a platieb e, v súvislosti teda s príslušnými finančnými aktivitami. Ďakujem. Takže nie som si celkom istý, aké Ďalšie presné detaily by sme dnes mali ešte prediskutovať, pokiaľ ide o postupy pri auditoch ex post. Audit e, vykonávali nezávislé auditorské firmy a tam existujú veľmi zaužívané princípy pri auditoch a teda audity boli veľmi detailné Samozrejme, keď dochádza k zisťovaniu, a teda aj keď došlo k nejakým zisteniam a, nezrovnalosti, tak boli to chyby spôsobené e, proste ľudským faktorom, chybou. Nešlo o podvod alebo nejaké zámerné skreslovanie údajov, napríklad pri výdavkoch. Postupovali sme podľa našich usmernení. Čiže preto je tu určitá úroveň chybovosti, o ktorej sme hovorili, a tá klesá. Čiže tá hranica sú 2, 2%. Teda samozrejme máme veľmi detailné postupy vypracované a môžeme vám tieto poskytnúť hoci kedy a dúfam, že momentálne toľko by stačilo k tým ďalším detailom, teda k prvej otázke. Druhá otázka, prepačte, nie som si celkom istý, či som to zachytil presne. Aha, takže to sa týkalo vykonávania rozpočtu. Teda, ako sa plánuje vlastne realizácia. E, poprosím, zopakujete nám druhú otázku, budete taký laskavý. Áno. ide o súčasnú situáciu z hľadiska záväzkov a vyplatených prostredkov v súvislosti s prevádzkovými aktivitami. Za rok 2013 je, sú tie vyplatené prostriedky na úrovni 7,5% a záväzky tam je to 99,5%, takže sme súlade s tým, čo sa plánovalo. A na, za rok 2014 sme tiež na úrovni 99%, takže sme v súlade s tým, čo hovorí pracovný plán a aj strategický, tá agenda e, pre strategický výskum. Ďakujem pekne za tieto informácie. Určite sa ešte uvidíme. Ehm, prajeme vám, nepovažujte to za hrozbu, my vám prajeme množstvo, ehm, množstvo my vám želáme veľa šťastia, teda nie každý riaditeľ je takto ochotný prísť nám všetko vysvetliť. Myslím, že táto organizácia je veľmi dôležitá a preto je dôležitá pre nás vedieť, že všetko funguje v poriadku. Ja by som teraz chcela pokračovať ďalej ITER, program ITER, tak by som požiadala zástupcu ITERu, nech e, vedie svoju predstavu. Ďakujem pekne. Pani e, predsednička, spravodajcovia, pán Marinesku, pán Čarnecký. Vážení poslanci a poslankyne výboru, E, je pre mňa cťou, že tu môžem dnes prehovoriť. Ak dovolíte, predstavím sa. Volám sa Barabásky, som projektový manažér a pre aktivity, ktoré sa týkajú e, Fusion for Energy a som vedúci odboru pre e, jadrovú syntézu. Takže Fusion for Energy, teda podnik eh, jadrovej energie a jadrovej syntézie eh, sa zúčastňuje v širšom projekte, eh, ktorý má svoju základňu v Japonsku. Spolupracujeme s japonskými kolegami a máme pred sebou samozrejme veľký projekt ITER v južnom Francúzsku, v Kalaráš. Celkovo projekt riadi medzinárodná organizácia ITER, ktorá vznikla na základe podpísania dohody. Čiže e, my ako jadrová syntéza sme len súčasť tohoto veľkého celkového obrazu. Projekty, e, projekt v Japonskom prebieha celkom dobre. Asi viete, že pre ITER, ktorý je podstatne náročnejším projektom, sme teraz e, v procese, že sa zaoberáme vecami, ktoré ešte majú svoje korene v predchádzajúcich rokoch. ITER bude určite najväčším e, experimentom jadrovej syntézy na svete. Ide o možnosť kontrolovať reakcie v oblasti jadrovej syntézy a riadiaci systém, ktorý vznikol, e, vychádza z siedmých domácich agentúr a naša jadrová energia, naša jadrová syntéza je jednou z nich. A Ukázalo sa, že e, toto zloženie, ktoré sme vytvorili, sa ukázalo, že nie je ideálne vzhľadom na zložitosť celkového procesu. Vychádzajúc z určitých skúseností z minulosti, e, sme svedkami aj niekedy pomalého rozhodovania alebo nie e, celkom šťastného z hľadiska celkového budovania systému a to sa ukazuje, že je veľmi drahé finančne. Od februára tohto roku top management medzinárodnej organizácie ITER sa zmenilo. Doktor Bernard Bigo, nový generálny riaditeľ, sa ujal vedenia projektu a zaviedol nový spôsob myslenia u manažmentu. Prezentoval sa reformný plán, tento potom schválila aj rada ITERu vo februári a požaduje sa tu oveľa väčšia integrácia toho centrálneho týmu v Kalaraši vo Francúzsku s tými domácimi týmami. Toto znamená zaintegrovanie projektových tímov, vytvorenie e, správnu radu pre výkonné projekty, aby sa dokázalo lepšie vykonávať projekt a lepšie vykonávať rozhodnutia, ktoré s tým súvisia. Rezervný fond, ktorý bol taktiež vytvorený, má zabezpečiť e, realizáciu tých jadrových aspektov produktu, teda najdôležitejších, a ich financovanie. Fusion for Energy má tiež svoj vlastný e, orgán, svoju vlastnú správnu radu. Tam doktor Bigo zahráva významnú úlohu a je to v spolupráci s organizáciou ITER. Zároveň podnik Fusion for Energy má aj svoje vlastné kroky, ktorými sa oberá. Dovolte mi pripomenúť, že podnik Fusion for Energy vždy e, dostával veľmi pozitívne hodnotenia za posledných 8 rokov od auditorov, ale zároveň Veľmi vážne berieme aj odporúčania Európskeho dvora auditorov i vášho výboru za audit, absolutórium, ktoré sa týka minulého roku. Takže pod vedením pána Bigolota sa vytvoril nový plán, ktorý sa týka odhadov cien pri nových zmluvách, nových kontraktoch. Vytvoril sa aj nov, vytvoril sa aj nový odbor, vo finančnej sfére, ktorý má dohliadať na výdavky. A v spolupráci s doktorom Bigotom sa pripravuje tiež nová reálna schéma, teda hovorím o reálnych eh, aspektoch. Do novembra to máme pripraviť. Takže dovolte mi ešte na záver povedať, eh, vážení členovia a poslanci a poslanky tohto výboru, eh, Môžem povedať, že celý interiér úspech, ale neexistuje univerzálne riešenie na všetko samozrejme. Myslíme si však ale, že vytvorenie nového týmu manažerov management v, vo Francúzsku postupne vedie už ku zlepšeniu, takže celý projekt vám sa zrealizuje úspešne. Ďakujem za pozornosť a som pripravený zodpovedať akékoľvek vaše otázky. Teraz by som dala slovo spravodajcovi pánovi Veskovi. Thank you. So I have to... Ďakujem. Mám dve otázky. Aká, aká je situácia z hľadiska menovania výkonného riaditeľa pre podnik Fusion for Energy? Pretože pán komisár eh, a vôbec komisia sa zaviazala, že to, táto procedúra už sa ukončí, trvala dosť dlho. A druhá otázka. Vzhľadom na to, že pán Bigo mal prezentovať určitý akčný plán pre ITER, to je veľmi dôležitá vec, pretože teraz vlastne nevieme nič. Čo by sa malo udiať v budúcnosti. A bolo nám povedané, že príde aj, aj ten plán manažmentu, ale aj akčný plán. Čiže aby sme vedeli, čo sa urobí, kedy a za koľko peňazí. Ďakujem. Nech sa páči, pán riaditeľ, máte slovo. Ďakujem za slovo. Takže v prvej otázke. Myslím, že ja nie som ten pravý na odpoveď. Myslím, že menovanie generálneho riaditeľa vlastne to riadi komisia. Takže by som poprosil komisiu, aby zodpovedala túto otázku. Ale prvne, k tomu príde, ešte môžem zodpovedať tú druhú vašu otázku. Áno, máte pravdu. Plán pána Bernáta Vigala, tiež ten plán manažmentu Bernáta Vigala je dokument, ktorý analizuje ťažkosti, s ktorými sa boril projekt v minulosti. A tento dokument bol už predložený vo februári na rade. Je to dokument, ktorý samozrejme môžeme vám dať k dispozícii a sme pripravení poskytnúť aj oveľa viac detajlov, samozrejme tam veľa technických odborných záležitostí a zároveň, čo vzíde z tohto plánu je v podstate aj to, ako a kde hľadať nejaký nový e, harmonogram pre projekty, nový profil výdavkov, kde všetky vstupy z domácich, a toto nie je ľahké. A doktor Bigor vlastne musí e, zaintegrovať tieto vstupy od siedmých rôznych agentúr, ktoré majú v podstate podobné zameranie ako Fusion for Energy a je to komplikované. A v podstate pokrok nastal relatívne celkom dobrý a do rady ITERu vo februári sa pripraví mnoho, vlastne už v novembri pán Bigol pripraví ten nový harmonogram projektu. A pokiaľ je tú prvú otázku, poprosím komisiu, aby ju zodpovedala. Nech sa páči, komisia. Určite tu budú ešte nejaké ďalšie otázky, ale nech sa páči, pán Šoltes má slovo. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, nie sme tu vlastne teraz na výbore kont, aby sme hovorili o technologických otázkach projektu. Ja ako člen tohto výboru kont som tu preto, aby sme sa venovali, teda aby sme skúmali správnosť a efektívnosť využívania prostriedkov. Určite sa musíme teda zamerať na tieto témy. My ako kont sa zameriavame na správy, ktoré predkladá Európsky dvor auditorov. A ako vieme, za rok 2013 e, sa tento dvor dosť kriticky vyjadroval o ITERE. Takže asi si spomínate, že v marci tohto roku jasná väčšina výboru kont hlasovala za to, aby sa absolutórium pre ITER odložilo. Pretože tu boli určité kritické eh, aspekty z hľadiska využívania, nesprávneho využívania teda prostriedkov alebo aj nesprávneho riadenia tohto spoločného podniku. Ale hm, nakoniec sa na plenárke rozhodlo, že predsa len sa tie prostriedky pre ITER poskytnú. Chcem ale upriamiť už pozornosť na niektoré odseky. Myslím, že potrebujeme e, nejaké vstupy od pána riediteľa. Teda, aké boli skutočné náklady a vlastné, aké boli aj odhady, predpokladané náklady. Za minulý rok vidíme, že tu nastal nárast objemu prostriedkov na tento projekt, takže chcem vedieť, či sú to vlastne presne správne odhadované náklady. Ďalej, aký je časový rámec projektu a teda kedy to časovo chcete ukončiť ten projekt. A posledná otázka ešte sa týka implementácie pravidiel pre pracovníkov. Myslím, že k tomu sa tiež vyjadril e, dvor auditorov. Ďakujem. Želajú si ešte niektorí ďalší kolegovia vyjadriť sa. Áno. Pani poslankyňa Dlabajová. Ďakujem, kolega. Chcem tiež sa spýtať na pravidlá, ktoré sa používajú pri uplatňovaní organizačného poriadku. A ja som navštívila v auguste ITER a boli kolegovia, ktorí aj neskôr tam išli. Ja som tam bola 14. augusta a viete že to predstaviť, 14. august vo Francúzsku. Ale predsa som stretla s veľkou pohostinnosťou a boli tam aj za ITER, aj za Fusion for Energy predstaviteľe a skutočne obdivujem ich nasadenie e, v tejto e, práci a ich veľké nadšenie pracovné. Samozrejme, berú sa tam veľmi vážne všetky kritické e, pripomienky aj dvora auditorov a tak ďalej. Chcem ale zdôrazniť toto. Je tu nedostatok komunikácie niekedy medzi, ak to môžem troška kritizovať, zo strany spoločného podniku je to trošku viac než e, zo strany výboru kont. Pretože ak nastavujú dôležité zmeny vo februári a v marci, ako to, že ešte nemáme o tom informácie. Ja som bola práve jednou z tieňových predstaviteľov a tieto informácie som nedostala. A len vďaka tomu, že som išla osobne do Kadarašu, som sa niečo dozvedela. Takže preto vás chcem vyzvať, aby ste boli takí otvorenejší voči poslancom tohto výboru, pretože tieto informácie od vás potrebujeme. Takže samozrejme projekt je úžasný, je to niečo nového a som rada, že som bol aj vnútri, priamo v čase, keď sa montoval Tokamak a Viem, že tam sa bude o 20 rokov vyrábať jadrová energia a teší ma to. Gratulujem vám ku obrovským krokom. Keď sa vám podarilo treba z minulý týždeň, myslím, e, zvyhnúť aj tú strechu až do výšky 60 metrov. A to je úžasné, ako technologické pokroky dosahujete. A rada by som bola, keby ste užšie komunikovali s predstaviteľmi Európskeho parlamentu. Ďakujem. No, tak určite ste tam mali príjemné prázdniny, kolegyňa. Ja. Takže, ak dovolíte, tiež sa vyjadrím ako re... Eh, osoba, ktorá položí pár otázok. Rok 2013. 50% kontraktov bolo oneskorených. 2014 to bolo 40%, ďalej potom v ďalšom roku 8%, čo ste sa z tohto, alebo aké je ponaučenie z tohoto a aká je analýza rizík pri e, udelovaní alebo stanovaní kontraktov. Akú máte dohodu so Španielskom? To je vaša hostiteľská krajina, pravda? Rada by som tiež vedela, či e, prekročíte náklady alebo či vám terajšie objem financií postačí. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem za otázky. A ďakujem veľmi pekne pani poslankyni Labajovej, že nás naštívila v Kadaraši a je to pre nás čest. Samozrejme, e, e, uvítame vás všetkých. Samozrejme, my sme inžinieri, ospravedlňujem sa, naš, nie sme až takí dobrí v komunikácii, ale pokúsime sa zlepšiť. Oceňujeme, e, že je naozaj potrebné, aby ste dostali od nás tie korektné informácie. Áno, je to celé experiment, ale týka sa to experimentovania aj v manažmente a učíme sa stále za chodu. A je to vlastne veľmi široký projekt e, z hľadiska spolupráce a zahrne to aj veľkú škálu. Je to náročné, je to pozitívna skúsenosť, pretože sa musíme zaoberať e, kultúrami po svete celom a zistujeme, že keď máme Japoncov, Číňanov ako našich kolegov alebo partnerov v takomto projekte, tak zistíme, v čom sme my jednotní alebo nejednotní, my Európania. Takže, keď hovoríme o plánoch, ako ste ho povedali, pani predsedajúca, že dochádza k oneskoreniu pri plnení kontraktov. No, celý plán vlastne vznikol pred 5 rokmi a za určitých predpokladov, ktoré sa týkali aj efektívnosti a to sa nenaplnilo, teda tá efektívnosť. Ten projekt má určité zloženie, určitú konštrukciu, ale tu treba zmeniť, vylepšiť, aby sme dokázali e, pripraviť všetko lepšie aj pre tendre. Je to ako stroj, ktorý beží, ale treba ho ešte stále upravovať. A nakoniec aj rýchlosť e, vykonávania niektorých etáp neprebehla tak, ako by sme boli očakávali, ale pomalšie. Čiže e, teraz pripravujeme reálny harmonogram a aj tie naše reálne milníky by sme si mali teda stanoviť reálne, aby sme ich dokázali plniť. A aby sme teda kontrakty mohli reálne na čas plniť. Ale tu ide podstate e, o získavanie alebo obstarávanie komponentov, ktoré e, v podstate predtým neexistovali. To je nová vec. Každý, nikto ešte predtým takéto komponenty nepostavil, nevyrobil. Čiže aj tu sa učíme. A čas beží, samozrejme, ako už povedal aj pán riaditeľ Bigo. Je to proces, v ktorom sa všetci učíme. A ak dovolíte, e, poskytneme vám tie informácie, keď ich budeme mať. A keď ich poskytneme aj na rade ITER v novembri. A pokiaľ ide o rizika, aj z hľadiska výhľadu na projekt, alebo aké sú vyhliadky, poskytneme tieto informácie aj vám, aj na Rade ministrov. Povieme o harmonograme, o nákladoch to bude pre tých, ktorí rozhodujú, samozrejme kľúčové. Samozrejme, že Rada ministrov rozhodla, že do roku 2020 máme určitý strop z hľadiska e, nákladov, ale nechceme ho to samozrejme prekročiť. A keď dochádza k určitým oneskoreniam, je jasné, že to znamená aj zvyšovanie nákladov. Chcem ale zdôrazniť, že E, takýto nárast nenastane pred rokom 2020. ITER je fenomenálny projekt a mnohé vlády vo svete e, veľa očakávajú od tohto projektu a my sa snažíme robiť čo najlepšie. A pokiaľ ide o implementačné pravidlá, tak tieto e, kontroluje aj vnútorný výbor a v novembri budú schválené. Takže to už je za chvíľu. A dohodli sme sa aj s vládou Španielska ohľadne našich priestorov. Našou hociteľskou krajinou teda je Španielsko a podnik Fusion for Energy nie je našim e, trvalým e, pôsobiskom, ale španielská vláda nám poskytla ponuku, teda kde by sme mali permanentné, ako trvalé pôsobisko, ako budovu. A tam vlastne projekt ITER nám dáva mandát e, niektorú časť e, našich pracovníkov teda premiestniť do Karašu, do Francúzska. Takže naše požiadavky e, v Španielsku sa tým, týmto znížili a španielská vláda nám poskytla ponuku a do oktobra tohto roku to máme doriešiť. Takže to je aj na základe Eh, rozhovorov, ktoré sme mali aj na našej riadiacej rade. Ďakujem. Ďakujem pekne. Eh, už sme mali aj horšie príklady komunikácie s inžiniermi. Teraz Európska komisia, keďže sa nik iný nehlási, čiže odpoveď na otázku pána Marinesku a taktiež k tým ďalším pripomienkam k projektu ITER. Pani, pani Kasmerčak. Riaditeľka pre zdroje DG Energy, načasovanie výboru na riaditeľa vychádza z toho, že riadiaci výbor sa pozrie na troch kandidátov, ktorých predloží komisia 6. oktobra. Vtedy padne aj konečné rozhodnutie. Myslíme si, že nový riaditeľ by mohol nastúpiť buď v decembri, alebo najneskôr v januári. Ešte raz e, spravodajca. Takže nik iný sa už k téme ITER nehlási. Preto teraz FCH. Pána riaditeľ Golvinár, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne tohto výboru e, rozpočtovej kontroly, e, som rád, že môžem predstaviť tento spoločný podnik Bernd Kovnár. E, som riaditeľom tohto spoločného podniku a som taktiež inžinier. V prvom rade sa vám chcem tiež poďakovať za to, že ste udelili absolutórium ešte v marci a teda, že ste to potvrdili aj v pléne v apríli. Je to výsledok dobrej tímovej práce a spolupráce so všetkými eh, orgánmi aj dvorom auditorov Európa má veľmi veľké ambície, čo sa týka zniženia emisí do roky 2020, 30 v porovnaní z roku 1990. Treba zaručiť nezávislosť energetiky, treba zaručiť technologický rast a palivové články a vodík e, sú akýmsi základom, na ktorom môže sa budovať e, ďalší pokrok. E, ide o čist istý tichý spôsob, ako e, získať energiu z vodíka, teda elektrínu a aj opačným smerom. Nechcem hovoriť veľmi podrobne o technológii, aj keď som k dispozícii, ak by boli ešte nejaké špecifické otázky, ale na to, aby sme mohli implementovať štvrtý energetický vektor, tak musíme vyvinúť veľké úsilie. A bude to fungovať iba, ak budeme mať e, naozaj súčinnosť všetkých aktérov, <clears throat> čiže verejných orgánov Európskej komisie, európskeho priemyslu v tejto oblasti a taktiež výskumných, výskumnej obce, ale to sa teraz snažíme. Ide o verejno-súkromné partnerstvo a hlavnými členmi sú komisia, priemyselné odvetvia, výskumníci sú zodpovední za technickú agendu, tak aby táto technológia mohla byť uvedená na trh. Súčasťou nášho mandátu je aj e, sledovanie FP7 a Horizontu 2020. Ide o to využiť prostriedky hlavne na podporu výskumu a e, dôkazovania fungovania technológie 1266 jednotlivých účastníkov a 550 príjemcov, z toho 31 výskumných centier a 63 súkromných e, podnikov a z toho 27 sú malé a stredné podniky, čo je viac ako e, v rámci FP7, kde je to 18 My sa riadíme naozaj heslom, že chceme čo najviac zapojiť malé a stredné podniky, pretože to má veľké výhody, aj keď isté nevýhody. Eh, videli sme dosť eh, dôležité výsledky doteraz. V roku 2012 a 2014 sme uskutočnili štúdiu, ktorá eh, naznačuje, čo sa deje v jednotlivých podnikoch, aký má program výhody a aj technológia. Máme správy o tom, že o 10 sa v priemere zvýšil obrad v prípade zúčastnených podnikov a aj výdavky na výskum sa zvýšili o 8 ročne a <clears throat> o 6 sa zvýšil podiel tých e, projektov, ktoré sa mohli e, dostať priamo na trh. Takže to svedčí o tom, ako to prospieva priemyselnému odvetviu a ešte dôležitá je zamestnanosť e, v správe sa hovorí o 6-percentnom náraste zamestnanosti. My nie sme tak početní ako v prípade ropy, e, elektriny a plynu, ale predsa len je tu ročný nárast. E, potom je tu aj e, duševné vlastníctvo, 16-percentný nárast pri patentoch a pritom priemer je 1,5-percentný nárast. Teraz chcem hovoriť o niekoľkých otázkach, ktoré už boli síce zodpovedané teda vhodné využívanie verejných prostriedkov. My si uvedomujeme výzvy technologické, máme prostriedky a treba ich vhodne uplatniť. Najskôr k plánom to schvaluje riadiaci výbor na základe návrhu riaditeľa a využívajú sa dostupné informácie odvetvia, pretože e, oni majú lepší, najlepší e, pohľad na to, čo sa môže pohnúť vpred. A taktiež ehm, vedia, kde sú slabé silné miesta aj vo vzťahu s uvedením na trh. V pri PPP je dôležitá doplnkovosť. Je to trošku iný eh, rozdiel v kontexte FP7 a Horizontu 2020. Pri eh, FP7 išlo o hotovostné eh, príspevky a priemysel mal priniesť eh, zhruba rovnakú sumu v rámci nejakého projektu a malo to byť 450 miliónov eur v momente ukončenia projektu, teraz sme tak skôr na 430 potom dodatočne, a to myslím, že je téma um, v rámci Horizontu 2020, každý rok, keď schválujeme pracovný program, tak um, sa vypracuje konkrétny investičný plán pre nadchádzajúci uh, rok, takže teraz hovoríme o pracovnom programe na rok 2016 a uh, podniky musia naplánovať svoje investície, nesúvisia, nesúvisia s našimi projektami, ale technológiami. A v marci nám povedia, ako to e, vyzerá s realizáciou. E, v, januári to ešte nebude certifikované, v marci už aj certifikované. Takže toľko k doplnkovosti medzi verejným a súkromným sektorom. A teraz chybovosť. Ako sa už povedalo, e, je za tým ľudský faktor. Ľudia jednoducho robia chyby ak chybu urobíte a opravíte ju, už chyba nie je. A to je to, čím sa snažíme riadiť. Je to súčasťou kontrolného systému, nie je to iba ex post, ale v rámci celej administratívy, čiže ex ante aj ex post. Uvediem čísla. A je to aj v absolutóriu na konci roku 2014 1,14 1,14 to je chybovosť. E, toľko prostriedkov sa asi správne nevyužilo, pretože inak sme zistené chyby opravili e, pri audite sme zistili, že v roku 2014 sme e, pokryli 26 alebo využili 26 nášho rozpočtu Nejde o jednotlivých príjemcov. Sociálno-ekonomické prínosy, myslím, že som už uviedol niekoľko hlavných čísel súvisiacich s priemyselným odvetvím, ale ešte len ešte predsa len máme e, istý manevrovací priestor, pretože naši partneri z e, oblasti ropy, elektriny a plynu sú dosť významní. Takže treba, aby všetko naozaj dobre e, fungovalo a e, naše technológie sú predsa len kľúčové. Teraz IP, e, duševné vlastníctvo sa riadi tým, čo je v dohode o konzorciu my sa riadíme e, prístupom v horizonte 2020 e, platby. E, tu chceme dosiahnuť 100%, ale ak sú projekty, ktoré nejak zlyhajú alebo nefungujú dobre, tak sú ukončené a teda potom miera výkonu je nižšia, aj keď je to v záujme daňovníkov, keďže my sme inžinieri, nie charita a ak by to nešlo tak, ako si myslíme, tak e, zakročíme. Takže ešte raz ďakujem za príležitosť môcť tu vystúpiť, som k dispozícii, ak sú nejaké otázky, ak e, by nebol čas teraz, tak by som kľudne odpovedala aj písomne. Ďakujem. <clears throat> Teraz pán Marinesku ako spravodajca a potom pán Čarnecký. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám iba jednu otázku. FCH e, e, uberá sa e, ako keby smerom k druhej fáze. Neviem, či to nejako neovplyvňuje absolutórium za rok 2014. Rozhodnutie od tej druhej fáze prišlo niekedy v júni, takže neviem, či by sme nemali mať správu o činnostiach ešte predtým, ako udelíme absolutórium e, za rok 2014. Môže to vypracovať komisia alebo nejaký iný nezávislý orgán ale myslím si, že by sme predsa len potrebovali takúto riadnu správu o činnostiach FCH1 predtým, ako nastúpi druhá fáza. Pán riaditeľ, <clears throat> ďakujem za túto otázku. A našim dobrým zvykom, teda ja neodpovedám e, v mene komisie, ale e, my každý rok takúto správu o aktivite e, zverejňujeme. Máme taktiež e, dni revízie nášho programu, niekedy v novembri sa to deje, takže všetky projekty sú preskúmané, prehodnotené. Potom e, sa jasne aj povie, v akom štádiu je ten, ktorý projekt. Je to taktiež v istej príručke všetko zhrnuté. Je to, je to potom aj k dispozícii, keď to v novembri uskutočníme, čiže niekedy na začiatku nového roka. Dobre, ja som tiež eh, jedna z rečníčok. E, spoločné podniky ako PPP sa nám ťažko kontrolujú. Snažili sme sa e, nejak odstrániť e, deficit informácií v minulých rokoch, ale pýtam sa, v čom vidíte vy pridanú hodnotu takéhoto systému. Dalo by sa to zorganizovať inak, lepšie, bližšie k priemyslu, alebo predsa len trošku E, ďalej. Ďakujem aj za túto otázku. Najdôležitejšie je pre nás slovičko spoločný v nadpise spoločné podniky jednu vec sme si uvedomili my, aj keď si myslím, že by súhlasili aj ostatní, je, že sme vybudovali e, spolahlivú e, platformu pre nejakú technológiu. A celá Európa, naozaj celá Európa môže diskutovať o tom, ktorá technológia je slubná, do ktorej treba investovať a ako e, spojiť naše úsilie bez FCH by táto technológia e, vodíka a palivových článkov e, v Európe nenapredovala. Takže ide o to vytvoriť platformu a synergie. Takže je to e, súčasť európskeho projektu, ide o to integrovať celú Európu. Ďakujem. Je to veľmi konkrétna odpoveď My taktiež žiadame transparentnosť, chceme vedieť, koľko dáva eh, koľko dávajú tie ktoré firmy. Myslíte si, že naše požiadavky sú opodstatnené, alebo že sme príliš bojazliví, eh, že je to nemiestne. Odpoveď eh, už sa hovorilo o komunikácii, možno, že musíme vylepšiť našu komunikáciu a preto som rád, že som tu a že môžem odpovedať na všetky vaše otázky. Pracujeme veľmi spolahlivo, dôveryhodne pristupujeme e, k implementácii je tu veľa kontrolných mechanizmov, takže asi lepšia komunikácia o úmysloch, o našej práci, e, to, čo sa pýtal aj pán Marinesku, čo je správa, aký je rozdiel so štatútom. Takže ja som rád, že môžeme e, navrhovať nejaké konkrétne opatrenia. My sme sa zapojili do eh, inovatívnych dní tu v Európskom parlamente, čo robíme eh, ako spoločné podniky, výskumná obec, komisia, a tak ďalej, ale eh, môžem sa snažiť, môžeme sa snažiť o, o ďalšie zlepšenie. Samozrejme som ochotný o tom hovoriť s mojimi nadriadenými a robíme to pravidelne. Ďakujem, takže sa na to tešíme a aj na tie inovatívne dni. Týmto sme vyčerpali tento bod nášho programu. Chcem sa poďakovať za túto diskusiu. Naplánovali sme to špeciálne po rozhodnutí, keďže nejde o hodnotenie výsledkov, ide o to, možno, že vyhovieť našim požiadavkám o vyššiu transparentnosť a lepšie kontrolné postupy. Získali sme v minulosti už dôležité skúsenosti a preto je pre nás dôležité, aby ste si nás e, vypočuli a zohľadnili to, aby sme sa už e, na začiatku vyhli menším alebo väčším katastrofám. Ďakujem ešte raz všetkým E, dúfame, že sa opäť uvidíme e, v budúcom roku, keď pôjde o absolutórium za rok 2014. Tam bude ešte viac čísel a faktov. Tým vás môžeme aj uvoľniť. Teraz máme na programe bod 16. Musím sa ubezpečiť, či sú tu vôbec zúčastnení. Spravodajca Jens Gajer. je to spoločne s výborom AFET. Ehm, nie je to nikdy jednoduché, preto to teraz na chvíľku preruším, aby sa mohli prísť aj kolegovia z výboru AFET. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und begrüßen. Dobre, takže budeme pokračovať ďalej v našom rokovaní. Vítame našich členov výboru AFED, ktorí sa prišli na pre tu, tento bod programu, pokiaľ ide o osobitnú správu Európskeho dvora auditorov e, s názvom Policajná misia EU v Afganistane No, takže my sa tešíme za spolupráce s výborom AFED a musíme si vážiť, že výbor AFED je ochotný spolupracovať. Chcela by som hneď dala zástupcovi, pánovi Vesbergovi, pán, zástupcovi Európskeho dvora auditorov. Ďakujem pekne. Dnes by som vám chcel predstaviť túto osobitnú správu, ktorá sa týka uh, uh, auditu Európskej policajnej misie EÚ v Afganistane. Operácie sa začali 15. júna 2007. To bola misia spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky, ktorá mala určiť, alebo bola určená zlepšiť schopnosti policajných síl v Afganistane, pričom sa budú rešpektovať ľudské práva. Boli to dve obdobia, máj 2007 až december 2014, to bolo takmer 400 miliónov eur. Audit to vyhodnotil, že táto misia bola efektívna z hľadiska svojho mandátu a bolo treba tiež vziať do úvahy aj zložitý kontext, v ktorom táto misia fungovala. Rozhodli sme sa aj na miesto ísť aj s auditorským tímom do Kábulu, aby sme veci urobili náš vlastný obraz o tom, aké sú tam ťažké podmienky. Preskúmali sme aj naplánovanie misie, aj operačnú podporu, ktorú e, dostávala aj sme rokovali s účastnými stranami, členskými štátmi a vyhodnocovali sme výsledky z toho, ktoré boli dosiahnuté. A napokon z hľadiska ukončenia aktivít do roku 2016 sme preskúmali dôsledky v plánu odchodu našej misie. Nie je našou úlohou spochy, spochybňovať politické rozhodnutia. My sme sa snažili predovšetkým e, zabezpečiť e, dobré finančné hospodárenie a to boli to bolo zohľadnené aj v správe. V podstate audit, audit ukázal, že e, táto misia bola čiastočne úspešná v plnení svojho mandátu. Dovolte, aby som uvedol niekoľko argumentov prospech tohto záveru. Pôvodné neboli tu rôzne ťažkosti aj v organizácii s logistikou, s pracovníkmi, s vedením, koordináciou, logistikou. Vôbec bolo od začiatku problémom vytvoriť tú misiu v Afganistane. Avšak v tom čase sa podarilo prekonať do určitej miery niektoré ťažkosti a dnes sa dá povedať, že aj zanechala svoje, e, svoju stopu v prebiehajúcej reforme policajného sektora. Pokiaľ ide o koordináciu, nepodarilo sa ju e, klobiť všetky e, síly, ktoré tam boli pod spoločný európsky rámec, ale slúžilo podpore medzinárodnej spolupráce, čo sa dokázalo aj v čase. Pokiaľ ide o operačné plánovanie, e, audit poukázal na to, že plánovanie bolo dôležité alebo úspešné aj plánovanie sa zlepšilo, ale chýbala štandardizovaná štandardizované úsmernenie e, zo strany CSDP a e, bolo treba, chýba tu e, dobrý manažment všetkých misií koordinovaným postupom. A takže čo je väčší obraz z hľadiska troch línií operácie? Vieme, že dva z troch, bez troch línií boli úspešné a potom my sme sa rozhodli, že preskúmame výsledky detaľnejšie a preskúmame aj produktivitu a každý jeden výsledok a zistili sme, že tam, kde bol výcvik najúspešnejší, aj tam audit poukázal na určité nedostatky alebo na niektoré externé faktory, ktoré ovplyvnili výsledky na udržateľnosť, ako si viete predstaviť, závisí do veľkej miery aj od samotných Afgáncov a finančná situácia a bez bezpečnostná situácia alebo stabilita tiež nie sú otázky, ktoré e, sa dajú ignorovať. My sme teda v našej správe sa snažili e, pripraviť viaceré odporúčania, ktoré, ako môžete vidieť, nie sú priamo napojené len na túto misiu, úkor, ale môže sa týkať aj iných e, misií CSDP, SB, SPOB. A čiže výsledok sa dá povedať, tisím sa dá povedať, že dostali dostatok e, zdrojov, aby mohli schopné fungovať e, v plnej kapacite z týchto ťažkých podmienok misia potrebuje všetku pomoc, aby mohla e, fungovať. Príprava preto je podstatnou časťou misie. Odporúčame, aby ESVČ pripravili spolu s komisiou pripravili nejaké podporné e, funkcie, ktoré napomôžu rýchlemu nasadeniu misií SPOB aby sa zlepšila efektívnosť každej aktivity. Zdôrazňujeme to, čo bolo úspešné, pričom pripravujeme praktické odporúčanie. Napríklad na vlastné oči sme mohli vidieť, aký úspešné bolo, bol výcvik e, trénerov a ako to bolo privítané zo strany partnerskej krajiny a tento prístup musí pokračovať ďalej. Trvalá držateľnosť, ako si viete predstaviť, samozrejme čeli veľkým výzvam v Afganistane, preto je podľa nás podstatné, aby sme e, už hneď od začiatku stanovali na silných stránkach v operačnom plánovaní. A v neposlednom rade spoločná stratégia definuje úlohy a zodpovednosti pre znižovania misií to je nevyhnutné, aby sa vyhlo problémom ako napríklad e, udelovanie prostriedkov v závere mandátu. Bolo by dobré, ak naše odporúčania by mohli pomôcť zlepšiť efektívnosť nielen týchto misií, ktoré sa už končia, ale aj ďalších misií v budúcnosti. Ďakujem za vašu pozornosť. Vielen Dank, Herr Westberg. Bericht macht schon so leicht. Ďakujem pekne. Táto správa je trošku mierne depresívna a správodajcom je Jens Geier, ktorý tiež pripravil aj samú správu z vlastnej iniciatívy na tému z Afganistanu. Teraz má Jens Geier slovo. Ďakujem pekne za tieto uh, slova chvály. Ja som úplne na inej linii, než by som bol depresívny Mám tu dve pripomienky, ktoré by som chcel teda uvieť v tejto správe. Myslím si, že v je naozaj dobre, že sa poukazovalo na to, že sú tam e, veľmi ťažké podmienky, v ktorých táto misia musela fungovať a ja to považujem za e, trošku e, tak sa trošku to prikrašľuje, že táto policajná ehm, misia prispela ehm, splneniu politických e, cieľov a myslím si, že to bolo vlastne správne ehm, e, vyhodnotené pretože nechceli by sme teda vyjadrovať len teda slova kritiky, ja som ale na tri miestach sa tešil e, z toho, že veci boli vlastne v poriadku. Čiže celkovo EUPOL je súčasťou našej spoločnej obrannej bez bezpečnostnej politiky a je to stále dôležitejšie, dôležitejší oblasť politiky. E, prebiehajú tam, išlo o inštitucionálnu reformu v Afganistane, profesionalizáciu policajných zložiek v Afganistane a dva z tých troch cieľov boli, boli, mohli sa aj merať a dá sa povedať, že čiastočne boli e, splnené alebo úspešne splnené pokiaľ ide o 400 miliónov túto cenu, čiže to bolo dosť nákladná e, záležitosť. Ale z toho treba vyvodiť aj, aj ten politický záver, teda a kde je naša úloha, e, či v budúcnosti, keď budeme musieť eh, teda lepšie zabezpečiť naše misie spoločnej bez, bezpečnosti obranej politiky. Ehm, trošku asi ehm, na začiatku boli problémy s tým, že členské štáty neboli ochotné poskytnúť hneď ehm, ani pracovníkov, ani dostatočnú no, technológiu a podobne. Takže tu podporujem to, čo povedal, čo sa hovorí, že je treba podporiť, alebo treba hlavnú prácu urobiť ešte pred samotnou misiou, oveľa lepšiu prípravu zabezpečiť. Mňa tiež som si tešil, že z rôznych miest, kde Európska únia fungovala, že sa nedostatočne spolupracovalo medzi týmito miestami. Myslím, že to by sa malo v budúcnosti zlepšiť. A myslím si, že v podstate spolupráca medzi týmito misiami je to už v samotnom e, mission statement, to je zakomponované že jednoducho misia musí spolupracovať aj s inými misiami, ktoré sú v danej krajine. Jednoducho malo by to tak byť. No Už a ďalej, pokiaľ ide o, Uh, myslím, že treba ďalej sledovať um, myslím si, že treba vyhodnotiť, že kedy by sa mala táto misia už ukončiť e, a myslím, že ešte druhujeme našim európskym daňovým poplatníkom vysvetlenie e, z hľadiska toho, že aká bola výkonnosť e, aj afgánskej policie a myslím tých 400 miliónov, ktoré sme vydali, chcel by som možno pošiadať aj kolegov z AFETu, aby vo svojich diskusiách na tému Afganistan vzali do úvahy aj to, ako sa e, vyvíjajú policajné sily v, v tom, tejto krajine, pretože to naozaj je ten rozhodujúci faktor pri rozhodovaní o tom, čo v budúcnosti. A pokiaľ ide ja, aby, tak, aby sme v budúcnosti mohli podporiť eh, podporné um, čin, podpornú činnosť. Ďalej, um, tu vlastne ide o to, akým spôsobom sa používajú prostriedky. Už tu bola jedna správa, um, ktorý bol uh, spravovaný uh, e, OSN. Myslím, že tu bola tu požiadavka, aby došlo k zlepšeniu postupov a je, podľa nás aj spolupráca s UNDP by mala sa zlepšiť. A treba overiť aj tie európske trust fundy, ktoré e, sa zúčastňujú a aj tie členské štáty, ktoré sa toho zúčastniť chcú, týchto misií. E, určite to nie je taký veľký problém. UNDP určite e, niektoré veci vykonať nemôže, ale určite tu v rámci trust fundov EÚ sme dosiahli určite um, krok vpred. A to vlastne by malo prispieť k zlepšeniu dosiahnutia politických cieľov. Um, ja Myslím si, že mali, EUPOL, mal, toto misia e, mala hlavnú úlohu vo výcviku policajných síl. A e, možno, že v čo tom poradenstve mohla trošku byť lepšia. A potom je tu ďalšia otázka, otázka e, obsadenia zamestnancov No vlastne bol tu určitý problém s, s pracovníkmi a možno keby to všetko bolo jednoduchšie, tak by to určite prispelo celej misii. Čiže to súvisí s tým, že politický cieľ misie to je um, to je bod, ktorý by mal byť v centre a nie aby sa tu toľko uh, sústredilo tak aby myslím si, že aj tuto súd podľa mňa jednoducho to prispel veľmi pozitívne. Myslím si, že to eh, už eh, bolo spomenuté, myslím si, že aj politické vyhodnotenie tejto misie, ktorá preukázala svoju profesionalitu, Ehm, ja by som teda ešte raz chcel poďakovať ehm, dvoru auditoru za túto vyváženú správu a teším sa na diskusiu. Ďakujem pekne, takže ja by som chcela ešte raz poukázať na to, že pri celkových nákladoch 400 miliónov eur, keď jednu tretinu človek musí použiť na vlastnú bezpečnosť, a keď sa ešte potom e, zdôrazní, že vlastne celkom nebol splnený cieľ, tak je tu základná otázka, že či takéto misie majú zmysel, keď majú e, toľko peniazy a taký malý efekt. Aspoň ja som to takto vnímala, takže tento výbor sa nevenuje e, detailom verejného obstarávania, avšak tiež bude pod, tú, tú reformu, tak aby sme nemuseli už opäť čeliť tým problémom, ktoré opäť tu boli spomenuté. Napokon nás to už aj komisia o tom informovala, že sa teraz dojde k malej reforme a uvidíme. No že teraz za ESVČ by som, dala, by som chcela dať slovo pánovi Kalabríkovi a pán Mare, tak máte teraz slovo. Merci, madame euh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mene SVČ chcem povedať, že vítame túto správu Dvora auditorov. Zaujala nás a naozaj dobre naznačuje, aký pokrok dosiahla misia, kde sa to zlepšilo, kde to ešte treba zlepšiť tak zo strany SVČ, ako aj zo strany samotnej misie. Tak ako zdôrazňuje tvor auditorov, e, misia vznikla e, za špecifických okolností, nielen bezpečnostných, ale aj e, kapacit afgánskej strany. Bolo to asi vôbec najťažšie. Tak ako to hovorí dvor, Niekoľko odporúčaní už bolo zohľadnených, či už komisiou, misiou alebo ESVČ, hlavne čo sa týka vnútorného fungovania misie, ale aj čo sa týka podpory z hlavného stanu, ktorý je tu v Bruseli. <clears throat> Zvyšok ešte naše oddelenia analýzujú a máme plán na realizáciu Niektoré odporúčania nie sú úplne aktuálne. keďže sa to týkalo hlavne tej spúšťacej fázy. No tedy sme sa už e, veľa naučili a poučili. A tak ako ste si možno že všimli v odpovedi komisie aj ESVČ, bola súčasťou správy, teda pri niektorých odporúčaniach dvora auditorov e, sme možno, že mali iný názor. Povedal to aj samotný spravodajca. Koordinačná úloha misie napríklad. Je tu potreba sa koordinovať aj s ostatnými medzinárodnými e, aktérmi, aj keď to možno nebolo súčasťou mandátu. Bolo to rozhodnutie členských krajín a taktiež pridaná hodnota a dosiahnuté výsledky. Treba zohľadniť aj poradenstvo, aj e, akési školiace funkcie. A som k dispozícii, ak by boli ešte otázky. Pán Brok, slovo. Má slovo. Anwesenheit bin ich allein dadurch schon mit allen... Ja vlastne so svojou prítomnosťou už vlastne so všetky sa vlastne splnili všetky túžby. Ja by som teda chcel poďakovať eh, vyjadreniam SVČ, takisto aj kolegovi Gajerovi. Ehm, myslím si, že tu v podstate je také skôr poučenie, čiže hm, či je tu návrh, aby sa zlepšila koordinácia v prípade misií SVČ. A myslím, že je to už teraz je, je, je, je tu porozumenie, že toto treba posilniť a potom ďalšia otázka, ktorá súvisí s trvalou udržateľnosťou a opatreniami. No, toto sa mne zdá, že to je vlastne tá hlavná otázka, pretože často aj v prípade e, misií tu máme rôzne opatrenia a niektoré z nás opatrenia e, sú také, ktoré celkom presne nevedia, že aký vlastne e, cieľ majú, respektíve ako dlho. Takže bude treba tieto otázky v týchto otázkach ešte mnoho vylepšiť. No, tu je to potom otázka, že čo k tomu povie politika, avšak neviem, že či e, politika v Afganistane zabezpečuje príspevok trvalej držateľnosti, pretože e, teraz jedna vec je politika, druhá vec je politický program. E, Takže za to, aká je situácia politická, za to nie je zodpovedný ani dvor auditorov a nie je svedče. Takže určite niektoré projekty, keď sú kritizované, tiež e, nemožno ich e, uzavrieť, že to bola politická chyba, ale myslím si, že dôležité je, že to musí zohrávať e, rozhodujúcu úlohu a to si vyžaduje potom lepšiu koordináciu Dôležité je, že aby sme teda tie misie naozaj tak zorganizovali, aby tu fungovali, aby tu bola fungovala koordinácia aj medzi komisiou a ESV a podobne, ale keď sa to potvrdzuje, že tu nie je dostatočná spolupráca a nie ESVČ e, Európskej únie s členskými štátmi, no to je naozaj e, tá hlavná otázka alebo dosť veľký problém. To neplatí len v prípade tejto misie. Mali sme aj misiu v Mali alebo aj iné misie a podobne. Čiže teda z toho, že na začiatku členské štáty slúbili, že poskytnú ľudí a potom e, veľmi dlho dlho to trvalo, kým konečne nejakých poskytli. Um, takže vlastne, keď od začiatku misia nie je vybavená ľuďmi, tak potom už je ťažko začať niečo robiť. Hneď od začiatku, keď sú problémy s nedostatkom pracovníkom. Takže toto tiež e, no, napríklad e, teraz napríklad e, v prípade čečenskej krízy Myslím si, že keď, keď nejaký členský štát niečo prislúbi, tak e, e, má to okamžitý, okamžitý efekt, okamžitý účinok. E, čiže keď to je jeden dlhodobý proces, ktorý je bolestivý a podobne, treba inak k tomu pristupovať ako k, k súčasnej utečenskej kríze, ktorá je, má akutný charakter a podobne. Čiže tu súhlasím aj s účtovným dvorom, že treba e, sa na to e, dôkladne pozrieť. Keď naše inštitúcie, náš výbor pre zahraničné otázky parlament nie sú schopní E, vyriešiť túto otázku, e, aby jednotlivé tie zúčastnené strany, teda stakeholdery, to sú členské štáty, v tomto prípade nezplňa svoje e, to, čo slúbili, tak to potom máme naozaj veľké ťažkosti. A ja by som sa chcel práve venovať tomuto bodu teraz, lebo to neplatí len v Afganistan, toto je poučenie pre všetkých. Takže som, to by som chcel podporiť pána Gajera, aby trošku ešte viac rozobral tento bod tohto poučenia, aby sa tomuto viac venoval vo svojej správe. Predsednička Ďakujem pekne. Bolo tu položených množstvo otázok, ako napríklad e, otázka, že mali sme takúto misiu, potom je tam osobitný zástupca, ktorý má tiež má 10 e, ľudí, ktorí tiež stoja peniaze bez toho, aby niečo priniesli. Potom je delegácia EÚ, tiež je tam osobitný special representative, ďalší zase stojí peniaze, čiže ja si myslím, rada si už musí položiť otázok, že teda koľko ešte peniazy daňových poplatníkov sa musí premrhať. A je mi to vlastne jedno, že či to je národné alebo sú európske peniaze. Si myslím, že táto otázka už sa mi pýta, či, z, či na, na či naozaj všetci tu konali naozaj zodpovedne a že či takto má fungovať zahraničná politika EÚ. Takže ešte tu mám niekoľko prihlasov do rozhovoru. Pani kolegyňa Šmit, ďakujem pekne. Možno, že moja otázka je taká nediplomatická, ale napriek tomu by som ju chcela položiť a je veľmi jednoduchá. Je týchto 400 miliónov použiť tých e, zmysluplne či nie, lebo to sa nedalo dostatočne vyčítať, lebo na jednej strane sa povie, že je to misia a to je pozitívne a tam môžu, že ešte toto nie celkom bolo pozitívne, niečo sa tam tiež e, akoby sa to, čo je pozitívne, to, o tom sa hovorí vo veľkom a to, čo nevyšlo, to sa tam len tak potichučku spomína. Takže ja by som chcela kon- konkrétne počuť, vyplatilo sa to, boli to dobre použité peniaze alebo nie. No, to dobrá investícia. Ďalšia otázka je, eh, že sú tu odporúčania, ale my dúfame, že v budúcej akcii sa tak a to a to zohľadní a podobne. Boli tu aj odporúčania, ktoré uh, už uh, eh, so sebou nesli aj určité povinnosti, ktoré je treba potom presadiť a z toho sa musíme skutočne poučiť a musíme bať o to, aby sa prostriedky použili zmysluplne. Ja som tu nie tak dlho členkou poslankyňou, ale musíme sa dostať k tomu, že sa bude dať povedať, že peniaze boli použité zmysluplne a že odporúčania štovného e, dvora budú, auditorského dvora budú potom zohľadnené pri ďalších misiách. No. Predsednička, to bola jasná otázka, tak dúfame, že dostaneme jasnú odpoveď. Nech sa páči. Ja, Dankeschön. Ich hätte gedacht, das wäre eine Frage für die äh, European Court of Auditor, aber äh, som si myslel, že to bude otázka na Európsky äh, dvor auditorov, ale môžem sa aj teda zhostiť ja. Myslím si. Je to veľmi správna otázka, máte pravdu. 400 miliónov eur, to je veľa peňazí. A členské krajiny si to uvedomujú, hlavne keď je vysielaný personál. Uh, už uh, v roku 2014 zahynul napríklad jeden dán s bodyguardom, aj teraz nedávno jeden člen bezpečnostných služieb. Všeobecne členské krajiny rozhodujú o, o finančnej angažovanosti v tej ktorej krajine, takže je to politické rozhodnutie v prvom rade. A to ešte to je dôležitejšie ako mandát misia, jej výsledky. Ja myslím, že peniaze boli využité naozaj najlepšie už sme hovorili aj o udržateľnosti. Od samotného začiatku táto misia pokročila, snaží sa zameriavať na oblasti, v ktorých sa dalo dosiahnuť zlepšenie, napríklad e, polepšenie, vylepšenie pardon, školiacich kapacít v Afganistane. Z našej strany by to nemalo trvať e, nekonečne dlho, takže Afgánci by skôr či neskôr mali byť schopní robiť to, čo robíme teraz my a už tomu tak je. A to bolo dôležité vytvoriť takéto policajné školiace strediska. Ministerstvo vnútra v Afganistane teda uskutočnilo isté zmeny a vylepšenia a to platí aj pre oblasť spravodlivosti. Možno, že to nie je viditeľné na prvý pohľad, ale právny štát e, sa buduje dlhodobo. My pracujeme aj s ostatnými e, inštanciami EÚ a hlavne so samotnými členskými krajinami Spojené kráľovstvo, Taliansko, Nemecko oni sa veľmi angažovali v oblasti právneho štátu. Teraz pani Pitera. Dziękuję pani przewodnicząca. Muszę powiedzieć, że Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vidím, že teda som, táto správa nie je vonkoncom optimistická, pretože poukazuje na to, aké boli problémy so zamestnancami a pracovníkmi. E, takisto bolo problém aj s dobrovoľníkmi v Afganistane, problém s e, expertami s organizáciou územných kancelárií a zastúpení, takisto z hľadiska splnenia cieľov sú problémy, tak ja mám naozaj veľké pochybnosti z hľadiska e, vynaloženia európskych prostriedkov. Keď čítame bode 74, že podľa um, údajov je 146 eh, opancierovaných eh, vozidiel, eh, ktorých iba niekoľko bolo použitých a EUPOL len 7 vozidiel sklasifikoval a klasifikoval ako neschopných jazdy a iba 11 z nich e, bolo v použiteľnom stave. Čiže takisto sa e, predložoval termín zakončenia misie najprv do 2012, potom do 2014, potom do 2016. V roku 2015 sa zmenil šéf aj zástupca šéfa Europolu. Ja mám v tejto súvislosti otázku poprvé. Či sa zmení spôsob e, organizovania misií tak, aby sa dosiahli ciele aj s vzhľadom k vysokým nákladom a organizačným problémom. A ja som nenašla v tejto správy, že akú majú účasť jednotlivé členské štáty, pretože viem, že pokiaľ ide o Polsko, tak my sme poskytli e, policajtov, či, tak e, aký bol podiel Polska v prípade tejto misie a potom ďalšie dve otázky, čo sa teraz zmení v organizácii a v dôsledku zmeny vedenia misií. A druhá otázka, ako vyzerá podiel členských štátov v samotných misiách alebo v tejto misii. Ďakujem pekne. Darf ich den Vertreter des EAD noch mal bitten? Takže ešte raz zástupca SVČ. Um, Enfin, je vais pas évidemment... Nebudem hovoriť eh, v mene členských krajín, keďže tu bola aj otázka na ich angažovanosť. Ja môžem hovoriť iba v mene SVČ. Nemôžem presne povedať, ako sa zúčastňujú členské krajiny na tejto misii. Môžem vám túto informáciu poskytnúť neskôr, ak to bude potrebné. Členské krajiny rozhodujú o veľkosti a štruktúre misie a členské krajiny poskytujú aj personál. To tu už odznelo. My ako ESVČ sa snažíme členským krajinám poradiť, aký personál by mal byť vyslaný, ale nemôžeme ich e, nutiť. Naozaj oni vychádzajú hlavne z politickej angažovanosti. My sa snažíme čo najlepšie pripraviť personál pred ich vyslaním. Ako viete, SVČ robí veľa na zlepšenie prípravy personálu pred samotným vyslením. Európske bezpečnostné kolegium sa toho zhostilo, ale aj naše oddelenia, ktoré poskytujú konkrétne školenia, ktoré by e, reagovali na potreby personálu v teréne. Čo sa týka budúcnosti, e, členské krajiny rozhodli už o jej predložení viackrát a na rade naposledy sa hovorilo o ukončení 31. decembra 2016 a pritom to zatiaľ aj ostalo. Čo sa týka spôsobu spravovania, neviem presne na čo sa pýtate, ale je jasné, že sa v minulosti naozaj posilnila vnútorná správa a vnútorné monitorovanie výsledkov. Samozrejme, my z Bruselu sme to zblízka sledovali a taktiež snaha zlepšiť koordináciu s ostatnými európskymi aktérmi. oddelenia SVČ aj komisie, tak aby to bola akási globálna Európska komisia, eh, pardon, eh, globálna Európska vízia. Teraz spravodajca pán Gajer. Ďakujem pekne. Zodpoviem na otázku pani Schmidt. Ehm, ja si myslím, že tých 400 miliónov už bolo použitých a mali by ste sa konkrétne pozrieť e, na dva konkrétne ciele, kde aj dvor auditorov opisujú ciele a dosiahnutý pokrok, aj keď sa dá tvrdiť, že nám to v prípade dvoch cieľov nestačí. E, môžeme to my vidieť politicky odlišne ako dvor auditorov, a potom aj my môžeme vyvodiť závery. Je to naša práca, tak povediac. Takže týchto 400 miliónov naozaj prispelo k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Afganistane a potom otázka, ako sa dá zvýšiť efektívnosť. Tomu sa môžeme venovať hlavne ak e, dospieme k záveru, že prostriedky nie sú účinne uplatnené, čo tento výbor môže. Ale chcem poukázať ešte na jeden dôležitý bod a tu ide o vnútorný súlad. Kolega Brok má pravdu. Misia nebude nikdy fungovať dobre od samotného začiatku, ak nebudú poskytnuté prostriedky členskými krajinami. Samozrejme, že situácia v Ganastene nie je taká istá ako v severnom e, Vestfalsku a Poríni, odkiaľ ja prichádzam. Treba jednoducho brať situáciu vážne a treba si uvedomiť, že niekedy ide o nasadenie vlastného života. Tí ľudia, ktorí tam pôsobia, to robia, ale môže to zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Afganistane aj e, život Afgáncov a v konečnom dôsledku e, zlepšiť bezpečnostnú situáciu pre nás všetkých. Že môže byť nejaký konkrétny človek e, trošku zdržanlivý, to tomu môžem rozumieť, ale tým ľuďom sa nedá e, rozkazovať, to nie sú vojaci, to sú policajti. A predsednička sa pýtala, či je e, zmysluplné tretinu prostriedkov vyčleniť pre bezpečnosť. E, ja si myslím, že by som ako policajt v Afganistane nenasadil vlastný život, ak by som si nebol istý, že e, môj zamestnávateľ nerobí všetko na zaručenie mojej e, bezpečnosti, takže sa nedá povedať, že by e, išlo príliš veľa prostriedkov na ochranu a bez, zaručenie bezpečnosti tejto misie. Pretože to by znamenalo, že sa nemáme záujem zapájať do takýchto misií v tak nebezpečných krajinách, ako je aj Afganistan. Takže potom je jasné z politického hľadiska, že EÚ nie je pripravená sa do takéhoto niečoho púšťať to je ale politický záver, ktorý treba vyvodiť a prijať aj politické rozhodnutie. Ale pri peniazoch e, si treba jednoducho povedať, že dajme tomu bezpečnosť je príliš nákladná, aj keď ja si to nemyslím. Ale to so sebou prináša aj e, dôsledky, teda že možno, že e, nenájdeme personál, ktorý by tam bol ochotný ísť a povieme, že ostaneme iba tam, kde je pekne. Dobre, ja nechcem, aby záver bol, že už to nebudeme robiť, ale možno, že ide o to mať viac prostriedkov k dispozícii, pretože e, ak tretina ide na bezpečnosť, tak potom ten zvýšok možno, že nestačí na vyškolenie policajtov v celej krajine. Takže by som to nechcela vidieť takto e, obmedzenie treba hovoriť o udržateľnosti, pretože inak to nemá zmysel. Teraz pani Ayala Zender. Sí, gracias, presidenta. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem zablahoželať pánovi Gajerovi eh, k jeho názorom a odporúčaniam. A vieme, že toto je ozaj zložitá misia a aj situácia v Afganistane je veľmi náročná. Pozeral som si podklady a naozaj e, je tam, teraz zistili sa určité nedostatky a práve, že dvor auditorov toto, na to poukázal. Áno, európska politika má ambície a zdá sa, že ten rozpočet tomu nezodpoveda, pokiaľ ide o plnenie cieľov. Ale povedzme tých nejakých 400 miliónov, o ktorých hovoril pán <clears throat> spravodajca, tak tie peniaze boli vynaložené dobre, správne. Keď eh, berieme do úvahy tie prostriedky eh, súvisiace eh, na vynaložené na susedskú politiku v súvislosti s Ukrajinou. Takže vieme nakoniec aj, aká je situácia s utečencami a to sú proste naliehavé veci. Sme si vedomi toho, že je tu potreba, aby sme teda vyhodnotili tie odporúčania dvora auditorov a aby sme teda poskytli, napríklad e, tých odborníkov, vieme, že e, aj naši policaj, policajti tam prišli o život, plus ešte nejakí teda, <clears throat> španielskí policajti, ktorí boli v Afganistane, aj s dvoma tlmočníkmi prišli o život. Takže áno, v rámci určitých obmedzení a aj v rámci obmedzeného rozpočtu pôsobíme. E, takéto misie predsa len sú dôležité, ale aj dvor auditorov, ako aj spravodajca poukazujú na to, že aj myslím pod vedením odborníkov, ako je pán Brok, môže pôsobiť aj na komisiu, aby sa e, proste podmienky podarilo zlepšiť. Keď hovoríme práve o celkom európskom prístupe. Ďakujem. Nächste Rednerliste ist der Kollege. Teraz hm, pán Teurer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je dobré, že máme spoločné zasadnutie z ESVČ. Mali by sme robiť ešte viac, pretože to spada aj do našich právomocí. Chcem poukázať na niečo, čo práve povedala pani predsedajúca. Keď sa pozrieme na tú správu, tak to vyzerá tak, že bolo ťažké presvedčiť alebo získať nejakých e, policajtov pre túto riskantnú misiu. A keď hovoríte e, s vojakmi, ktorí tam boli v rámci e, NATO misií, ja som mal možnosť hovoriť s jedným Rumenom, e, ktorý teraz pôsobí v rámci KFOR, tak e, je jasné, že je to nebezpečné a to musíme mať na pamäti aj my. Je vzácne nájsť ľudí, ktorí tam sú ochotní e, robiť školenia pre policajtov a sudcov mm, ten význam sa si trošku podceňuje, pretože keď hovoríme o stiahnutí vojenskom, tak potom treba mať už fungujúci štát, tak aby boli zodpovedné afgánske úrady. Inak e, to bude vlastne odfláknuté a tí, ktorí tam aj zahynuli v nasadení boli e, zbytočne. Takže sa teraz netreba pýtať na to, či to bolo potrebné, či sa tam náhodou neplitvalo s peniazmi, ale treba sa zamyslieť nad tým, či to bolo úspešné alebo nie. A sú tu teda aj body, ktoré sa dajú kritizovať. E, International Police Coordination Board in Afghanistan tu nebola žiadna koordinácia e, darcov. To je šialené. Naozaj treba posilniť e, správu. To je pri takýchto činnostiach veľmi dôležité. Potom e, boli problémy pri kontaktoch s NATO, aj keď mnohé členské krajiny sú v NATE, takže by sa to malo dať vyriešiť No ešte otázka na komisiu. E, poučenia, sú tu už nejaké konkrétne návrhy, aby bolo jasné, že toto nebude posledné nasadenie policajtov niekde vo, svite, vo svete, takže treba posilňovať kapacity, aby to mohlo fungovať aj v budúcnosti. Mne sa nezdá správne povedať, že vždy sa budú hľadať noví a noví ľudia pre takéto misie Takže keď niekde e, vo svete musieť e, e, uskutočňovať stabilizačné misie, čo je jasné pri vlnách utečencoch, tak dôležité budovať kompetencie, aj keď si nemyslím, že je to priamo úloha nášho výboru, ale dnes na konferencii sme hovorili o používanie rozpočtu v snahe dosiahnuť konkrétne výsledky a preto musíme vedieť, akými nástrojmi sa k tým cieľom môžeme dopracovať. A ešte jedna vec, ktorá mi nie je jasná po prečítaní tejto správy. Čo sú tzv. mission cells? Možno, že by ste k tomu mohli niečo povedať, ako fungujú, kde sú problémy, a ešte úplne posledná otázka pri dosahovaní cieľov. Navrhujete, aby inštitúcie pokračovali v tejto misii, alebo by sa mala táto misia ukončiť. Vo svetle cieľov boli ciele dosiahnuté? A je pravdepodobné, že to bude same od seba fungovať ďalej, alebo skôr všetko naznačuje tomu, že ciele sú skôr ohrozené. Ak áno, tak potom by som ako rozpočtový kontrolov povedal, že to neboli dobre investované peniaze a radšej by sme to mali ukončiť. Ďakujem. Takže odovzdanie afgánskym úradom, to je dôležité, ako to vyzerá. Je to naplánované na záver roku 2016, ako sa na to pripravujú afgánske úrady. Takže nech sa páči, máte teraz slovo. Ďakujem pekne. Je to veľa otázok. International Police Coordination Board, to je dôležité z hľadiska koordinácie a je to nástroj, ktorý nezohral dostatočne svoju úlohu v Afganistane. To neznamená, že sa misia o to nesnažila, pretože dlhé roky poskytovala eh, personál, prostriedky, ale na tango treba vždy dvoch a zo strany ostatných medzinárodných aktérov tá podpora nebola vždy taká jednoznačná. Potom performance-based management. K tomu tiež niečo poviem. Neplatí to len pre afgánsku misiu, ale aj pre ostatné bola veľká snaha mm, profesionálnejšie zadefinovať ciele, aj konkrétne činnosti, ale aj samotné monitorovanie realizácie. Čiže prísnejšie kritéria overiteľných cieľov a tak ďalej. A to v úzkej spolupráci s miestnymi úradmi. Potom otázka na mission sales, alebo to, čo my voláme project sales. Nástroj vznikol pred pár e, rokmi pre takéto misie v rámci zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Sú tu veľké potreby hmotné a taktiež poskytujeme strategické poradenstvo a preto je potrebné poskytovať nielen rady, ale aj konkrétne zariadenie. E, je to v obmedzenom množstve, pretože to nie je hlavná úloha takýchto misií, poskytovať zariadenie. Príklad, ak je nejaké školenie v teréne, tak sa poskytne materiál potrebný pre školenie. Nede o to budovať nejaké veľké budovy, to sú skôr projekty, ktorým sa venujú rozvojové nástroje EÚ v prvom rade. Potom otázka cieľov, či boli dosiahnuté alebo nie. Je tu jeden operatívny aspekt, ale aj politický, a to ste správne povedali Čiže eh, nie je to ľahké rozhodnúť o ukončení nejakej misie. Tu sa stanovil dátum koniec eh, roka 2016, ale závisí to aj pokroku afgánskej strany. Očakávame, že dovtedy naozaj dosiahnu dostatočný pokrok na to, aby naša práca mohla udržateľne pokračovať. Toto rozhodnutie ukončiť tú misiu potvrdili prednenávrom aj členské krajiny. Nechcem opakovať tie kritéria udržateľnosti a mm, to odovzdanie keď vznikne nejaká misia, keď sa potom uvažuje o jej ukončení, tak je aj stratégia na odovzdanie e, a miestne úrady musia byť e, dostatočne silné na to, aby mohli autonómne letieť. A to je priorita aj pri tejto misii, ale aj keď si členské krajiny myslia, že nie je dostatočný stupeň e, vývoja miestnych úradov, tak sa môžu privolať nejakí iní partnery externí pri afgánskej misii, pri spravodlivosti. To malo končiť ku koncu roka, ale predsa len bolo rozhodnuté poskytnúť politickú a strategickú podporu aj naďalej keďže niektoré veci ešte treba ďalej štepovať ehm, súdnictvu v Afganistane. Týka sa to aj niekedy konkrétnych krajín, členských krajín, ktoré majú potom bilaterálne projekty aj mimovládky na mieste, ktoré môžu monitorovať napredovanie po ukončení misie. A ako to niektorí poslanci, poslanky nepovedali, ide o to, či sme optimisti alebo pesimisti, čo e, aké by to bolo, keby tam tá misia nebola vôbec, no e, určite by sa e, nedosiahli také výsledky pri školeniach a zabezpečovaní bezpečnosti pre naozaj obyvateľstvo v danej oblasti. Mm, netreba mať príliš európsky pohľad afgánskym úradom vysvetľujeme, e, čo je civilian e, policing. Treba mať dôveru obyvateľstva, pretože inak e, vojna proti Talibanu nebude môcť pokračovať a byť úspešná. Ďakujem pekne. Teraz zástupca Európskeho dvora auditorov. Viete, koľko tých 400 miliónov eur išlo priamo afgánskej policii? I must say that, uh... Musím povedať, že sa k tejto cifre musím vrátiť. Momentálne tu tie údaje nemám za sebou, ale keď už mám slovo, dovolte mi pani predsednička ešte povedať niečo k tomu, či to sa to stálo alebo nie. Ak to mám povedať jednoducho. Nezabúdajme, že keď eh, bola zvrhnutá vláda Talibanu, tak vlastne neexistovali žiadne policajné sily v krajine. A v Lani, keď Afganistan úspešne zorganizoval a zabezpečil ochranu všeobecných volieb. Určite to boli zatiaľ najbezpečnejšie voľby v Afganistane vôbec. Tak môžem povedať, že takéto niečo by sa nebolo mohlo stať bez civilných policajných zložiek, pretože tie mali za úlohu chrániť a zabezpečovať teda hladký priebeh volieb. Toto chcem zdôrazniť. Ďakujem. Vielen Dank. Zum Abschluss der Berichterstatter. Ďakujem teraz v závere spravodajca. Vlastne nie, teraz ešte kolega Brok. Ďakujem pekne, ja by som teda ešte chcel povedať dve, tri veci. Otázka, že čo to prinieslo? Takže čo sa dosiahlo? Táto misia bola potrebná, najmä keď sa vezme do úvahy to, že celkovo misia v Afganistane bola správna a potrebná. Je pravdou, že sa nedá v krajine dosiahnuť stabilita čiste len vojensky. Krajina potrebuje mať nástroje za účelom znovu nastolenia bezpečnosti a musí ich mať sama tá krajina, svoje nástroje. Takže vieme teda, ako začala tá vojna v Afganistane, ale to je iná vec iná téma. Ak sa ale rozhodnete, že niekde pôjdete a urobíte to, tak musíte už urobiť poriadnú prácu. Takže toto je dôležité pre Európsku úniu a ak sa to teda neurobi poriadne, tak sa celá misia e, proste nedokončí náležitým spôsobom. To musíme mať na mysli. Pokiaľ ide o ukončenie tohoto procesu, tak nemám veľmi pozitívny názor na to. A e, ešte v minulosti by e, som nebol predpokladal, že všetko bude v poriadku v roku 2016. A teraz ešte pán spravodajca na záver. Áno, myslím si, že E, diskusia naznačila, že tu existujú rôzne názory, pokiaľ ide o politické hodnotenie tejto misie. A zdieľal by som názory pána Broka. Pokiaľ ide o jeho vyhodnotenie potreby takejto medzinárodnej misie. Som presvedčený aj o tom, že my, Európska únia, môžeme byť hrdí na túto misiu, pretože netreba ani hovoriť, že jednoznačne prispela ku zlepšeniu situácie v krajine. Nestačí to len založiť ako fajn, je to ad acta hotová vec, ale toto vlastne súvisí aj E, e s absolutóriom pre ESVČ za rok 2014. Takže ja by som si vyložil vyjadrenia pána Broka aj takto. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy v súvislosti s absolutóriom, tak sa musíme pozrieť na tie bezpečnostné náklady, teda náklady na vlastnú bezpečnosť. Takže e, budeme ešte venovať e, viac času na prípravu pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú tohto absolutória, aby sme tento aspekt mohli ešte jasnejšie a zretelnejšie zdôrazniť. Teším sa na spoluprácu s pánom spravodajcom. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakuje a pokračuje. Samozrejme, že Európska únia by nemala prospekt z ničoho takého, čo financujeme a pokiaľ by tam nebol nejaký vplyv. A pán Brok e, aj pán spravodajcov poukázali na to veľmi jasne. Tým sa dostávame k záveru našej spoločnej schôdze. Ďakujem vám, kolegovia, a ďakujem aj pánovi Brokovi e, za spolupredsedníctvo. Teraz sa čoskoro zjedeme opäť keď, sa, keď bude zasadať eh, byro v Štrásburgu. Myslím, že ešte sa snažíme nájsť dátum, kedy sa to uskutoční, pretože máme troška problémy pri stanovaní dátumov z EZVČ. Eh, Takže ešte raz vám ďakujem a tým končím toto zasadnutie. A bude pokračovať eh, zasadnutie koordinátorov za zavretými dverami. Ďakujem.